je vyhlásenie komisie, ktoré sa týka stavu rokovaní o Európskej bankovej únii. Ako vidím, ako vidíte, komisári sa práve vymieňajú. Vítam medzi nami komisára Barniera. I very much welcome Mr. Barnier. Takže vítam tu pána Barniera. If I can, if you will be ready, I would like to give the floor. No a rád by som vám hneď dal aj slovo. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Bonjour à Dobrý deň, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Táto rozpráva predchádza dôležitému hlasovaniu o tom základnom dokumente Bankovej únie po páde Lehman Brothers už eh, prešlo rokov a nikto nemôže poprieť, že sme spoločne, parlament, ministri financií a komisia, že sme spoločne spustili agendu silných iniciatív v reakcii na túto krízu. Môžeme sa z nej poučiť. Často museli platiť za chyby bankárov občania, daňoví poplatníci na, my sa snažili teraz stabilizovať v konečnom dôsledku trh, bankový trh. Capital Requirement 4 s vašim eh, spravodajcom pánom Karasom sa nám podarilo posilniť solidnosť bank. Potom máme jednotný systém pravidiel, snažíme sa takým spôsobom predchádzať fragmentácii jednotného trhu so zachovaním diverzity, ktorá mi veľmi leží na srdci. Chcem, aby náš, bank, náš bankový systém bol naďalej e, taký diverzifikovaný. Dohľad, e, jednotný systém dohľadu, pán Gigold a pani Thyssen boli aktívnymi spravodajcami pre túto problematiku. A to zachádza ešte ďalej. 6000 bank eurozóny rozšírenej eurozóny bude podliehať koordinovanému jednotnému dohľadu pod zaštitou Európskej centrálnej banky. Mario Draghi, vítam jeho snahy v tom zmysle, že nová rada, dozorná rada by mala fungovať už v najbližšom, najbližšej dobe. Takže ide o systém, ktorý rešpektuje jednotný trh. Všetky členské štáty, ktoré si to želajú, sa môžu k jednotnému mechanizmu dohľadu pridať. Dámy a páni, istotne, ale zatiaľ, aspoň tak z môjho hľadiska, nemôžeme si založiť e, ruky a zostať v nečinnosti, pretože máme pred sebou ešte naozaj mnoho práce. Jednotný dohľad je samozrejme dôležitým prvkom, ale je to len prvá etapa e, smerom k vytvoreniu skutočnej e, bankovej únie ozdravenie bankových e, súvah, tak aby tie banky boli lepšie finančne vybavené, aby stali na pevných základoch. Toto je e, od vzniku eura našim e, hlavným, hlavným cieľom. Ehm, jednotný systém, jednotný mechanizmus riešenia bankových kríz, vychádzajúc z presných pravidiel, ehm, z predateľných pravidiel, aby za banky platili banky a nie daňové, daňoví poplatníci, ako to bolo za ostatných 5 rokov. Čiže prioritou je prijať smernicu pokiaľ ide o e, banky, e, aby sa v prípade potreby záchrany e, nežiadali peniaze od daňových poplatníkov, ale aby pokladní, tak povediať, museli prísť akcionári a nie daňoví poplatníci. Tieto texty už e, sú v procese prípravy. E, trvá to viac než rok, ale to je normálne, pretože tá reforma je veľmi hĺbková. E, chceme na jednej strane dať akcionárom právnu istotu. Oni musia dopredu vedieť, aké straty im hrozia v prípade, že banka ukončí svoju činnosť. A zároveň chceme, aby tu bola určitá flexibilita, aby sme mohli mohli eh, ten eh, záchranný fond nejakým spôsobom nahradiť alebo, alebo doplniť v prípade potreby. Máme tu prvý eh, trialog, ktorý prebehol v júli. V júli pardon, bolo tam veľmi, veľmi pozitívna atmosféra tam vládla Gunnar Ökmark je eh, váš spravodajca, no a teda dúfame, že eh, sa dopracujeme čoskoro k eh, dohode, ktorá je dôležitá pre stabilitu a dobré fungovanie záchranného mechanizmu. Tieto uznesenia posilnia ten, tú jednotnú príručku, ten jednotný systém pravidel, ktorý som už spomínal. No a potom tu máme ešte teda ten jednotný záchranný mechanizmus, ktorý som ja navrhol v mene Európskej komisie 10. júla tohto roka. Uh, ten mechanizmus musí byť veľmi jasný, musí byť eh, funkčný, eh, musí um, vychádzať eh, z možnosti príjmania rýchlych, koherentných rozhodnutí v prípade bank, ktoré sa nachádzajú na území pokrytom, pokrytom mm, našou bankou úniou. Takže chceme vytvoriť jednotný takýto záchranný fond, e, ktorý budú prispievať bankové e, inštitúcie, teda aby banky platili za banky a musí tam byť dostatok peňazí, musí to byť rýchlo mobilizovateľné tak, e, aby sme mohli okamžite zakročiť a aby banka mohla zachovať svoje podstatné funkcie. Takže Pracovná skupina ad hoc bola 19. júla, prvá. Zajtra a pozajtra budem v kontakte s ministrami financí vo Vilniuse a ja sa teším, že parlament vymenoval kolegyňu Ferrera za spravodajkyňu. E, naozaj e, sa pustila do tohto e, textu s veľkou vervou a stanovila si do konca novembra veľmi ambiciózny kalendár. Takže to sú kontakty s vami, kontakty s členskými štátmi, ktoré postupne vedú k upresňovaniu, k ubezpečeniam, pokiaľ ide o budúci právny základ. Je to článok 114 eh, zmluvy a návrh eh, teda legislatívneho textu. Čiže ja za komisiu chcem povedať, že my nechceme nejaké ďalšie právomoci eh, v rámci zmluvy. mluvy je dôležité, aby e, sme tu mali jasný právny základ e, a navrhujem, aby ten nový mechanizmus e, zachrany dával komisii čo najmenšie právomoci, aby išlo o spoluprácu národných orgánov, o lepšiu spoluprácu národných orgánov. Členské sme tiež sme tiež teda ubezpečili, že všetky záujmy budú E, zohľadnené ich záujmy, e, krajiny, čo sú v eurozóne, mimo eurozóny. E, toto všetko sme ošetrili všetky príslušné národné orgány ktorých sa bude týkať e, ukončenie činnosti nejakej nadnárodnej banky. Všetky tieto budú e, kontaktované a budú do procesu zapojené. Pokiaľ ide o ten jednotný mechanizmus e, ukončenia činnosti a pokiaľ ide o tie národné orgány, ktoré sú v tomto činné, nad rámec bankovej únie, toto všetko bude upravené v smernici, o ktorej som tu hovoril. Takže Dámy a páni, to všetko sú body, ktoré budú predmetom našich budúcich diskusí v najbližších týždňoch. Je jasné, že sú tu názorové rozdiely medzi parlamentom, medzi komisiou, medzi člen členskými štátmi. Ehm, ja to všetko veľmi pozorne vypočujem, ale pevne verím, že sa nám podarí spoločne dospieť k riešeniu, ktoré budú schopné akceptovať všetky zúčastnené strany, tak ako sa nám podarilo dosiahnuť v prípade dohľadu, v prípade e, v rámci eurozóny. A dúfam, že sa nám to podarí do konca roka no najneskôr do konca marca budúceho roka. Takže dámy a páni, je to naozaj historická príležitosť završiť bankovú úniu riešiť hlavný zdroj financovania eh, našej ekonomiky. 75 fungovania našej ekonomiky je financovaný práve z bank. Mm, takže toto je ten hlavný zdroj financovania, ale aj hlavný zdroj rizika, ako sa nám to ukázalo, eh, a zraniteľnosti. Eh, takže chceme dosiahnuť stabilitu, chceme, aby banky mohli fungovať aby slúžili na to, na čo majú fungovať, na financovanie reálneho, reálnej ekonomiky, občanov, spotrebiteľov a firiem. To je všetko z mojej strany. Teším sa na ďalšiu rozpravu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Chcel by som teraz urobiť jedno oznámenie kvôli rozhodnutiu konferencie predsedov. Nebudeme pripúšťať modré kartičky, respektíve otázky na modré kartičke počas tejto rozpravy. Ďalším rečníkom bude spravodajca pán Gigold. Insbesondere, liebe Ctení kolegovia a kolegyne, predovšetkým pán kolega Tyson, dnes je veľký krok pre európske zjednotenie národný. Dohľadci už v roku pred krízou jednoducho zlyhali, nespoznali, že kríza prichádza, nezabránili jej. To súvisí aj s tým, že blízkosť medzi bankovými inštitútmi a národnými dohľadnými orgánmi bola príliš veľká. Preto Európsky parlament už v roku 2010 žiadal napriek všetkými politickými skupinami, aby veľké európske banky podliehali dohľadu, počo by sme potrebovali veľkú bankovú úniu vrátane patričného fondu, ktorý by bol ako záchranný fond. Dnes je ten veľký deň, kedy môžeme hovoriť o dozore nad bankami na to na úrovni národnej. To znamená však aj to, že ak sa dnes pozeráme na dozor nad bankami, ak by sme to chceli skoncentrovať na rovni Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o veľké banky, tak je to koncentrácia, ktorá vychádza z politickej moci a koncentrácia politickej moci si vyžaduje demokratickú kontrolu, silnú parlamentnú demokratickú kontrolu. A preto je veľmi rozhodujúce, aby sme sa postarali, ako sme sa aj postarali, o to, že by Európsky parlament dostal do ruky silné právomoci. Budeme voliť, e, vymenovať predsedu grémia v, tejto, v tomto dozornom orgáne a budeme mať voľby. To znamená, nedostaneme iba jedného kandidáta, ktoré musíme odsúhlasiť. Budeme takisto menovať aj podpredsedu ktorý príde z Európskej centrálnej banky, budeme dbať o to, aby táto osoba takisto e, dodržiavala demokratickú kontrolu. A po tretie, máme aj právo e, začať prieskumy, presk- šetrenia, ak nebude tento dozorný úrad fungovať správnym spôsobom a môžeme to robiť skutočne v rámci našej parlamentnej práce budeme to môcť kontrolovať v patričných výboroch. A takisto budeme teda pokiaľ ide napríklad o obchodné tajomstva, tak to, to, to z toho nespadá, tak všetky ostatné informácie Európsky parlament bude môcť kontrolovať okrem takýchto obchodných tajomstiev, ale pokiaľ ide o občanov, to je veľmi prospešné, ale je to prospešné aj pre finančné inštitúcie, pretože týmto sa posilní európske zjednotenie, európska spolupráca. Nebudeme týmto robiť niečo proti demokracii, ale práve ju znásobíme, pretože tie práva, ktoré ako Európsky parlament máme, sú silnejšie ako tie práva, ktoré doteraz mali národné parlamenty vo vzťahu k bankovým inštitútom. Avšak doterajšie riešenie iba nejakým sekundárnym riešením. Dohľad, dozor, mm, ktorý sme vytvorili, to nebolo nejaká svojvôľa parlamentu. Ide tu o to, že to vychádza z európskych dohôd, to znamená, peňažnú politiku a fiskálnu politiku nemôžeme oddeliť tak, ako sme to chceli. Urobili sme síce maximum a aj rada dokonca prispela veľmi zásadným spôsobom, ale bohužiaľ, pokiaľ ide o nejaké veľké, zá, e, veľké zároky, sa nám nepodarilo dosiahnuť. E, pokiaľ ide o cenu, ktorú sme za to museli zaplatiť, e, museli sme e, urobiť niektoré ústupky. V budúcnosti nebudeme mať až toľko kvalifikovaných väčšinových rozhodnutí, budeme mať komplikovanejšie hlasovacie postupy a to budeme musieť v budúcnosti ešte pozmeniť. Ale parlament sa podaril dosiahnuť, že tak Európsky dozorný úrad, ako aj nový bankový dozor na úrovni Európskej centrálnej banky budú môcť v budúcnosti e, vo vzťahu k malým bankám postupovať proporcionálne a budú musieť dbať o to, aby väčší dozor neviedol k tomu, že sa budú nejako paušálne ujednocovať jednotlivé obchodné postupy. Čo teraz musíme urobiť? Potrebujeme a ďalší krok v rámci bankovej únie. Takýto spoločný dohľad si vyžaduje, aby sa spoločne nevytvárala iba, nerobil spoločný dohľad, ale aby sme čo možno najskôr našli uh, aby sme mali patričný fond na riešenie problémov, aby takéto dozorné grémie skutočne mohlo pracovať tak, ako má. Potrebujeme sa postarať o to, aby sa kontrolovali bilancie jednotlivých bank, a to veľmi detailne, a musíme sa takisto postarať o to, aby sme si našu kontrolnú prácu vykonávali správne, aby sme v rámci nášho parlamenta vytvorili také podmienky, kde budeme môcť dbať predovšetkým o to, aby peňažná politika a dozor Európskej centrálnej banky boli oddelené takým spôsobom, ako sme sa na tom boli uzhodli. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dal slovo pani Thyssen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, ctení kolegovia a kolegyne. Včera sme počuli príhovor o stave únie, dnes počúvame príhovor o bankovej únii. To je skutočne dôležité, pretože ak chceme Európskej únii pomôcť ďalej, tak musíme tú konštruktívnu prácu, ktorú sme tu mali, v zmysle vymaniť sa z tejto krízy ešte ďalej potiahnuť dopredu. Možno, že sme už určitú časť krízy zvládli, ale to neznamená, že by sme sa teraz mali upokojiť s pocitom, že už naše riešenie nie je také naliehavé. Práve naopak, musíme sa snažiť ešte viac, aby sme v rámci tohto legislatívneho obdobia završili bankovú úniu. To je veľmi dôležité, pretože táto banková únia nie je iba dôležitým milníkom posilnenej menovej hospodárskej únie je dôležité aj preto, aby sme znovu vytvorili tú dôveru, ktoré potrebujeme, aby ľudia mali opätovne odvahu dôverovať v udržateľné e, projekty, ktoré vytvárajú aj pracovné miesta. Vážený pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, o, o chvíľu budeme mať kľúčové hlasovanie, pokiaľ ide o celý balíček, kde ide o bankový dohľad na úrovni Európskej únie. Je to veľmi dôležitý projekt, ktorý sa nám podarilo završiť v priebehu jedného roka a ja iba sa pripájam k tomu, čo tu už odznelo zo strany pána Gigolda. Chcela by som vyzvať k tomu, aby sme rovnakou dynamikou ako doteraz pracovali na ďalších témach, ktoré sú dôležité na to, aby sme završili kompletnú bankovú úniu. To je vlastne to, čo sme požadovali v rámci správe o posilnenej hospodárskej únii z minulého roku. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegovia, kolegyne, už sa nám podarilo dosiahnuť veľmi veľa. Podarilo sa nám zaobstarať, zabezpečiť väčšiu prevenciu, väčší dohľad, dozor. A teraz sa musíme postarať o to, aby, ak chceme ešte účinnejší dohľad nad bankami dosiahnuť, aby sme mali v rukách aj patričné nástroje, ktoré by nám umožnili skutočne efektívne, spravodlivo a správnymi zárukami, bez tým, že by sme rozdrobovali vnútorný trh, aby sme mohli zasahovať. A vaše návrhy, vážený pán komisár, vyvolali dojem, že to je skutočne dobrý základ pre našu ďalšiu prácu, takže mali by sme doplniť tú knihu jednotného pravidla Single Rule Book mali by sme to posilniť, aby sme ešte viac chránili sporiteľov. Mali by sme na európskej úrovni ešte viac brať do úvahy bankové štruktúry, pretože inak to budú robiť jednotlivé členské štáty nekoordinovane po svojom a mali by sme sa postarať o to, aby sme mali skutočne celoeurópsku spôsob riadenia, pokiaľ ide o ochranu vkladov. Potrebujeme konkrétne hmatateľné výsledky a môžeme sa dostať dopredu iba vtedy, ak dosiahneme kompletnú bankovú úniu. Ak sa nám toto podarí, tak budeme môcť občanom vysvetliť, že zajtrašok bude iný ako včerajšok a že budeme môcť inteligentnejšie a silnejšie pokračovať v budúcnosti, ako tomu bolo doteraz počas krízy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostanú slovo rečníci za politické skupiny a prvá rečnička je pani Wortmann-Kohl. Ďakujem predseda. No teda znaky hospodárskej obnovy už sú viditeľné. To je dobrá správa. Avšak ešte stále dôvera voči bankám je nedostatočná. Členské štáty, ktoré najviac trpeli počas hospodárskej krízy, to cítia najviac. Malé a stredné podniky sa len ťažko dostávajú k úverom a to stojí pracovné miesta. No a pretože malé stredné podniky sú hlavným motorom zamestnanosti a preto je dôležité, aby Európska centrálna banka prezala dohľad nad bankami. Európska centrálna banka sa musí, si musí na, na to najskôr zvyknúť. Ona o svojich úlohách nezávislá, ale úloha bankového dohľadu znamená že má verejnú zodpovednosť voči Európskemu parlamentu. Je to dôležité kvôli legitimite dozornej funkcie EPP. Je s dohodou spokojná. Ja by som spravodajcovi Gigoldovi a pani Tysonovi, pánu, pani Tysonovej chcela poďakovať za túto prácu. Tam predseda Banková únia ešte nie je dokončená. Budúci rok ešte musíme prekonať pár prekážok ešte predtým, než bude dohľad funkčný. Kolegovia to už povedali Európsky záchranný mechanizmus je dôležitou súčasťou súčasťou bankovej únie. Ak sa zistí, že nejaká banka nefunguje tak, ako má, musí Európska únia účinne zasiahnuť. No a preto naša skupina podporuje váš návrh, pán, pán komisár, na vytvorenie nejakého európskeho konsolidačného orgánu. Nože. Treba ešte nájsť dohodu všetkých eh, orgánov a ja, ako deňová spravedajkyňa, musím povedať, že dohodu s radou chceme dosiahnuť ešte pred eh, voľbami do Európskeho parlamentu. Našťastie celý parlament si uvedomuje naliehavosť tejto záležitosti, ale pán predseda, táto dohoda si vyžaduje reálne európske konferencie, tak ako to navrhujete vy pán Barnier, vážený pán predseda. Európska centrálna banka bude mať budúci rok veľa práce, aby splnila všetky prípravné úlohy, aby od polovice septembra budúceho roka, aby bankový dohľad fungoval. Banky musia byť na konci čisté, musíme ešte dohľadiť niektoré otázky, napríklad v revízii, hodnotení revízie aktív. No a je tu riziko, že že to bude oslabené ešte pred spustením celej únie. Nezávislá tretia strana potrebná, je nepripustné, aby aby tú kontrolu nad sebou vykonávali samotné banky. Nože zabezpečenie vkladov, hodnotenie aktív, to by malo zlepšiť dôveru voči bankám. To škodlivé prepojenie medzi úradmi a bankami musí byť prerušené, pretože tá hospodárska obnova by mohla opätovne e, zastať, ak banky nedokážu plniť svoju úlohu. A preto treba sa dynamicky venovať tejto téme. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Ferreira. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, reakcia Európskej únie na, reakcia Európskej únie na krízu bola veľmi slabá a neúčinná. Avšak, keď Banková únia na konci legislatívneho obdobia bude ukončená, tak to bude znamenať výrazný krok vpred aj boj proti kríze. V podstate ide o reálne hospodárstvo. Je skutočne nevyhnutné, aby banky mohli požičiavať peniaze a umožnili tým nové investície. Treba ukončiť špekulácie, pretože tým sa spochybňuje existencia spoločenstva, neoliberálna politika umožnila to, že sme sa dostali a spôsobila, že sme sa dostali, dostali do tejto situácie, kde máme stabilný finančný systém a cítime dopady. Celý systém je skutočne ohrozený. No a banky čiastočne musia podporovať štáty. V eurozóne to tak je. Máme tu problémy, ale to spôsobuje ťažkosti a celej Európskej únii. Takže na tieto špekulácie, bizarnosti, to treba ukončiť. Banková únia je dôležitou odpoveďou na krízu a je dôležité, aby tu jasne bola ukázaná cesta a je to naliehavá vec, to si uvedomuje aj Európsky parlament, aj komisia. Treba pracovať čo najrýchlejšie, potrebujeme skutočne stabilnú a pevnú štruktúru na vnútornom trhu. Potrebujeme špecifické pravidlá, čo sa týka e, záchrany, konsolidácie a toto je veľmi dôležitý pilier v rámci celej, celého systému. Treba spolupracovať s národnými systémami, národnými bankovými orgánmi. Transparentnosť v rámci procesu je veľmi dôležitá a v demokracii to je v podstate niečo veľmi bežné a normálne. Tento týždeň sme rokovali a oni to potvrdili. Som povedal spoločné pravidlá, sú to aj národné orgány, ktoré musia spolupracovať a to všetko v záujme v prospech na nových poplatníkov. Ešte pred ukončením, koncom tohto roka dúfame, že sa nám podarí postaviť na nohy niečo pozitívne. Ja ďakujem komisii za tento návrh a tešíme sa aj na to, že ešte pred letom sme dostali návrh, e, ktorý, e, podľa ktorého sa má zriadiť e, spoločný fond na riešenie problémov bank. No a rokovania medzi parlamentom a radou tým začali o treťom pilieri spoločnom, spoločnej záruke za vklady to tiež potrebujeme v spoločnom bankovom systéme. Poznáme e, zásady, ktoré obhajujú jednotlivé politické skupiny. V roku 2010 sme k tomu prijali aj iniciatívnu správu. Rokovania ešte ani zďaleka nie sú ukončené. E, sú tu rôzne podmienky, ktoré treba splniť. Avšak Európsky parlament je aktívny, aktívne spolupracuje, môžete sa na nás spolahnúť pri realizácii bankovej únii, pretože nám záleží veľmi na tom, aby sme chránili daňových poplatníkov a ich vklady. Chceme dostať svoje zodpovednosti a dúfame, že aj ostatní partnery, hlavne rada, budú konať podobne. No a na záver, od roku 2008 máme krízu a už nemôžeme si vymýšľať výhovorky. Ďakujem pekne. Ďalšou rečičkou je pani Goulart. Thank you, Mr. President. Bonjour, monsieur le commissaire. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán komisár, dámy a páni. Chcem povedať konečne, konečne eh, sme Um, urobili ďalší krok v tomto behu. Ten beh ešte nie je v cieľovej rovinke, ale je to dôležitý pokrok. Ďakujem pekne obom spravodajcom uh, za tú prácu, ktorú odviedli. Je to naozaj veľmi podstatný krok, keď si spomenieme na to, že Európsky parlament uh, k príprave Larozier požiadal o dohľad uh, bolo to v roku 2010, no vtedy sa to zdalo úplne neskutočné. Takže trošku sme uspokojení, pán komisár, takéto uspokojenie mm, prišlo veľmi vhod. No ale treba si uvedomiť, že je to naozaj veľmi e, dôležitá zmena pre Európsku centrálnu banku, že dostane takúto novú misiu. Je to prechod od čisto menového mandátu k ďalšej funkcii a je potrebné vytvoriť nejaký spôsob e, skladania účtov a zodpovedania sa, čo je niečo úplne nové. Takže rozhodnutie, ktoré bude príjmať Európska centrálna banka, budú naozaj veľmi podstatné. Stále sme však eh, konfrontovaní s jedným problémom. Eurozóna, členovia, nečlenovia, chceli sme byť čo najinkluzívnejší a chceme, aby krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, aby sa nejako angažovali k čo možno najväčšej aktivite a neodísť zo systému pri prvých problémoch. Ja teda dúfam, že ten text si budú presne takto vykladať, takto ho budú uplatňovať. Mm, jednotný trh, e, možnosť e, veta na e, takomto trhu, pokiaľ ide o rozhodovanie o tom bankovom orgáne. To sú veci, k ktorým sa bude ešte potrebné vrátiť. Nežijeme v ideálnom svete. Ďalšia vec, tá záchrana. Áno, chceme tam napredovať. Guy Verhofstadt to povedal včera, že chceme, aby do konca tohto funkčného obdobia boli veci uzavreté, aby to nezostalo zavreté v šuflíku. No už prečo všetky prejavy o rastie sú v poriadku, ale musíme byť schopní e, veci e, takýmto spôsobom upraviť. Takže o toho to celé závisí. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne. A teraz pán Lambers, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Ja myslím, že ide hlavne o otázku demokracie. Aby som to povedal inak. Ako politická moc bude môcť vykonávať kontrolu nad finančným e, sektorom, ktorý sa kontrole vynika, e, vymykal, vymykal sa so všetkým pravidlám, pretože došlo k veľkej miere deregulácie ale ešte naviac tí, ktorí e, mali tie pravidla, ktoré zostávali dodržiavať alebo kontrolovať to dodržiavanie, tak tí svoju úlohu nesplnili. Tie národné dohľadné orgány nezabránili bankám belgickým, francúzským, talianským, britským, nemeckým investovať, ak to môžeme nazvať investovaním do e, španielskej alebo e, im bubliny s nehnuteľnosťami. Nezakázali im špekulovať na subprime trhoch v USA. Nezabránili im ani nechceli zabrániť vo fúziách a akvizíciách megalomanských, e, ktorým padla za obeď napríklad aj Fortis. Takže áno, Veľmi vítame, veľmi vítame ale tento krok vpred, naozaj veľmi podstatný. Bude sa tým uplatňovať vec, ktorú tento Európsky parlament požadoval, keď už nie celý, tak aspoň zelený, už dlhodobo, teda jedna jediná forma dohľadu, jeden jednotný policajt pre celú eurozónu. Áno, eh, je to možno situácia, ktorá eh, bude eh, snáď lepšou ako v, v prípade jednoduché spolupráce tých dohľadných orgánov. Takže ide o zvládnutie dvoch skúšok. Prvý, prvá skúška tam ide o dôveryhodnosť, úvodnú dôveryhodnosť. Teda keď budeme vyhodnocovať kvalitu bilancií bank v najbližších mesiacoch. E, bude to, prosím, e, niečo lepšie, niečo e, kvalitnejšie ako tie stress test, ktoré sa ukázali absolútne nezmyselné. No a potom tu máme úveryhodnosť v celý systém. Európska centrálna banka nemá absolútne žiadne skúsenosti s bankovým dohľadom. Bude vôbec schopná nahromadiť potrebné znalosti, zručnosti, aby mohla naozaj takýmto spôsobom kontrolu vykonávať. No a tá druhá skúška, a o tom hovorili už prežníci, to je kontrola, demokratická kontrola. Uh, Európska centrálna banka to je e, banka, ktorá je veľmi e, známa tradíciou nezávislosti a poprvýkrát bude, potrebovať, bude musieť skladať účty. Máme tu inštitucionálnu e, dohodu, e, uvidíme, či sa pravidlá budú naozaj e, dodržiavať, či Európska centrálna banka bude dodržiavať ich e, ducha aj písmeno. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Swinburne, nech sa páči. Dnešný návrh mechanizmu dozoru bol iniciálozený v júli, v júli roku 2012, avšak sú tu aj ďalšie dôležité aspekty, ktoré treba dokončiť. Ochranu vkladov, pomoc bankám a tento ochranný záchranný fond. Nemali by sme však nič unáhliť, pretože aby sa nám podarilo dosiahnuť túto štruktúru pre celú Európsku úniu, tak je to veľmi dôležité. Každý tak v rámci tohto mechanizmu by sme mali e, sa snažiť o to, aby sme túto novú štruktúru vybudovali čo možno naj pozornejšie, aby sme zakomponovali do toho jednotlivé záručné mechanizmy. Tie mechanizmy, ktoré máme v národných kontextoch, boli ponechané aj v rámci tejto dozornej štruktúry. Európska centrálna banka ako nezávislý dohľad by si mala uvedomiť, že a treba pristupovať k tomuto zodpovedne. Európsky parlament trval na interinstitucionálnej dohode, kde sme tlačili na väčšiu kontrolu, pokiaľ ide o rozhodnutie Európskej centrálnej banky. Vytvorili sme teda systém, ktorý znamená to, že Európsky parlament by mal byť schopný vysvetliť svojim občanom ťažké rozhodnutia, ktoré Európska centrálna banka bude v budúcnosti musieť urobiť, pokiaľ ide o stav bank a, budúc- a ekonomiky ako takej. Naša politická skupina sa snaží o to, aby sme postupovali v týchto krokoch oddelenie. Musíme byť jednoducho, musíme sa zbaviť politického vplyvu. Chcem povedať, že to sa nám podarilo dosiahnuť, pokiaľ ide o dozornú radu, ktorá by v tomto mechanizme bola. Tie sú v rámci štruktúry, ktorá je dôležitá pre takýto dohľad. Európsky parlament sa snaží podporovať tieto riešenia v tom zmysle, aby sme e, zabezpečili čo možno najlepšie výsledky. Preto by som sa chcela poďakovať predovšetkým členom negociačného týmu, predovšetkým pani Tyson a pánovi Gigoldovi za to, že si uvedomili, že na to, aby banková únia fungovala, tak treba zobradovať všetky, aj potreby tých, ktorí sú mimo eurozóny, teda tých krajín, ktoré sú mimo eurozóny. Na vytvorenie takéhoto dohľadného orgánu pre európsku zónu môžeme postupovať iba tak, keď budeme rešpektovať integritu celkového trhu. Máme viacerých operátorov, ktorí pracujú tak v eurozóne, ako aj mimo eurozóny a preto je tento dohľadný orgán veľmi dôležitý pre všetky európske krajiny. Ja si uvedomujem, že to možno bolo ťažké pre niektorých poslancov, aby podporili takúto dvoj, dvojnásobné duálne hlasovanie eh, alebo štruktúru dvojitého hlasovania. Ale tí, ktorí sa chcú rozhodnúť byť mimo eurozóny, aj toto, zebra, toto treba zobrať do úvahy, pretože to je ďalší krok pre ďalšiu stabilitu. Treba zobrať do úvahy viaceré dôležité projekty, ktoré sú súčasťou toho, že e, sa chceme vyvarovať takým problémom, ktoré sme tu mali v minulosti. Ja sa chcem poďakovať všetkým ostatným kolegom, ktorí sú otvorení, pokiaľ ide o tie názory e, jednotlivých reprezentantov krajín, ktorí sa rozhodli zostať mimo eurozóny. Tí, ktorí sa rozhodli ostať mimo takéhoto jednotného systému, e, aj, tento, aj oni majú na to právo a Integrovanejší finančný integračný systém sa momentálne stáva realitou v rámci tohto jednotného trhu. Speaker... Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Klute. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, stení kolegovia a kolegyne. Potreba Európskej bankovej únie a takéhoto dohľadného orgánu je podľa mňa veľmi dôležitá a myslím, že to tak vnímajú ostatní kolegovia. Ale pokiaľ ide o spôsob, akým sa takýto dohľad bude konštruovať, tak tam už mám určité pochybnosti. Už tu boli už tu odzneli pripomienky, že tu ešte stále máme problém, pokiaľ ide o tento dohľad, že tento, sa to bude celý limitovať iba na eurozónu a nebude sa to sústrediť už na celkový vnútorný trh, tak ako sme očakávali. To znamená, že tu ten princíp z minulosti ešte stále bude pokračovať a čo sme urobili z toho je iba určité malé úpravy, aby to fungovalo. Ale problém je, že Európska centrálna banka, o tom sa už hovorilo veľa v rámci diskusí vo výbore ECON, ako aj v rámci rokovacieho týmu, že či Európska centrálna banka by mala mať tento dohľad, je tu určité napätie vo vzťahu, pokiaľ ide k o EBU a myslím si, že toto bude mm, problém aj do budúcna. Moc Európskej centrálnej banky, to je takisto niečo, čo sa veľa diskutovalo, ale už sa tu rysuje aj v rámci rokovaní o medziinstitucionálnej dohode, že ako by vlastne kontrola nad Európskou centrálnou bankou by mala byť, že aké vlastne ťažké toto všetko vyriešiť. Myslím, že sa podarilo dosiahnuť veľa, že sa nám podarilo presiahnuť v rámci roko- presadiť v rámci rokovaní veľa, ale ešte stále tu je veľký otáznik, ktorý z dlhodobého hľadiska tento problém nevyriešil. A preto z uhla môjho pohľadu sú tu určité konštrukčné veľké chyby. A tento ďalší pokus v rámci legislatívnej, e, legislatívneho obdobia etablovať takýto dozorný úrad, ten prvý pokus sa nepodaril a teraz pochybujem, či tento druhý pokus, ktorý takisto iba čiastkovým riešením skutočne povedie k štabilizácii bankového sektora a či neprivodí ešte viac problémov, ako by vlastne mal vyriešiť pokiaľ ide o určité problémy, súhlasím s pánom Gigoldom, za to nemôže byť zodpovedný za to nemôže byť zodpovedný rokovateľ a to súvisí s Lisabonskou zmluvou, ale tu sa dostáva do hry rada. Rada je jedinou inštitúciou, ktorá vlastne v tomto mieste môže niečo pozmeniť a myslím si, že vlastne závisí od rady vytvoriť predpoklady na to, zmluvné podmienky na to, aby sme mali takú komplexnú bankovú úniu, ako tu vlastne bola požadovaná z úst viacerých predrečníkov, že by sa na to skutočne podarilo v budúcnosti presadiť. Dúfam, že rada si túto zodpovednosť uvedomuje a že sa jej aj zhostí čo možno najskôr. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som dal slovo pánovi Morgantimu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja nemám vôbec nič proti lepšiemu dohľadu nad bankovým sektorom. To znamená, ak, sme v minul- ak by sme boli v minulosti lepšie kontrolovali, tak by tá situácia nebola dopadla tak tragicky vo viacerých členských štátoch. A takisto by som bol rád povedal niečo aj pánovi Dragiemu, ako to vlastne vníma on v súvislosti s, s Montepasky di Siena. A Takisto tu máme aj banku Anton Veneta, ktorá je vlastne mimo tohto problému. Mám tu skutočne dojem, že tu máme nelegálne obehy, toky peňazí. A treba povedať, že teda boli to aj určité personálne otázky, e, pokiaľ ide o banku Goldman Sachs, či táto banka bola skutočne zodpovedná alebo nie. Viaceré veci tu zlyhali, urobili sa zlé rozhodnutia a tak ďalej. Takže vyvstáva z toho ďalšia otázka. Konkrétne, ako môžu teda jednotlivé banky, ktoré sa dostanú do problémov, ako sa im dá pomôcť. A sú tu skutočne aj také banky, ktoré sú skutočne sporiteľňami, ktoré vlastne sa starajú o vklady svojich vkladateľov, ale potom sú tu aj banky, ktoré sú aktívne na medzinárodných trhoch. A tu je vždy určitý priestor aj pre špekulácie. Možno by sme mohli sa pozrieť na ten americký model, kde všetky iniciatívy vlastne sa príjmajú na úrovni jednej roviny a potom by sme vyriešili takýmto spôsobom ten problém, ktorý tu máme. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je pán Ziestra. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, Európska centrálna banka už nie je nezávislou bankou, tak ako to vlastne je ukotvené v zmluve. Stalo sa, stala sa politickým inštitútom, ktorá sa vlastne zasadzuje za južné štáty. Porušila zmluvy v tom zmysle, že vlastne je financovaná zo strany štátov. Inflačný, boj proti inflácii už nie je kľúčovou úlohou tejto banky a vlastne týmto spôsobom porušuje banka aj naďalej túto zmluvu, pretože už nie je nezávislou to vlastne je ukotvené v patričnom článku zmluvy. Lepší sa pozícia banky v tomto zmysle? Vôbec nie. V roku 2011 boli Bruselom kontrolované banky. Dexia vraj bola vynikajúcou bankou, alebo banka, Cyperská banka, alebo aj ostatné. Tieto všetky skrachovali. Je absolútne absurdné, keď si teraz myslíme, že európsky bankový dohľad bude fungovať, alebo funguje. Možno to však ani nie je cieľom ako takým. Prečo tu nejde o nejaký hospodársky dohovor, ide tu skôr o politickú dohodu, ktorá má e, za cieľ to, aby sme zabezpečili rekapitalizáciu bank, ale aby sa to udialo nepriamo, práve zo, aby sa to zafinancovalo zo strany daňových poplatníkov zo severských krajín. A to sa tu rozhoduje tu v parlamente. Snažíme sa tu Európsku federáciu, ale zabudáme na diskusiu, malujeme tu vzdušné zámky našim občanom pred očami a snažíme sa chytiť poslednú šancu na to, aby sme niečo pohli dopredu. Snažíme sa teraz v podstate vyčleniť aj určite kritické strany z volebnej kampane. A teraz dostane slovo pán komisár Barne, nech sa páči. Pán predseda, ďakujem, ďakujem aj všetkým, ktorí vystúpili. Ďakujem vám za dnešné vystúpenia, ale aj za vaše návrhy, za vaše zanietenie za ostatné mesiace. Ako povedala Marian Tyson, Banková únia, ktorú budujeme, je dnes e, vašim hlasovaním vznikne jej prvý pilier a jej cieľom je obnoviť dôveru občanov, sporiteľov, ktorá bola pošramotená všetkými týmito krízami. A nejde len dôveru e, občanov v banky, ale aj v Európu. Ale na G20 sa ukázalo, že ide aj o dôveru ostatných regiónov sveta z oči voči Európe. Je dôležité uvedomiť, že tieto rozdiel, ktoré tu príjmame za rok alebo dva, že takto Európa znova nadobúda na dôveryhodnosti e, z oči voči e, iným regiónom sveta. Chap, súhlasím s vašim názorom, že je potrebné teraz konať veľmi rozhodne aby tento veľký pilier, prvý pilier bankovej únie, ten európsky záchranný mechanizmus, naozaj vznikol a stál na pevných základoch. Ďakujem vám pekne za podporu, ďakujem vám za tú prácu, ktorú ste odviedli. Pani Gulár pripomenula, že pán Verhovstav včera povedal, že je potrebné, aby sme napredovali čo možno najrychlejšie už som spomenula, že vo sa stretnem zajtra s ministrami e, financií a iste e, tieto slova z vašej strany uvítajú. Pán Morganti, ešte sme to neuzavreli, už keď tie texty ešte to nie je konečné. Nové nariadenie o paralelnom bankovom sektore, to tieňové bankovníctvo, e, na tom pracujem, predložíme tiež návrh na úpravu fungovania referenčných hodnot, benchmarkov a potom to jasné rozdelenie rizík, pokiaľ ide o investovanie bank a tradičné činnosti bank z oči spotrebiteľom. Súhlasím s vami a že toto všetko sú veci, ktoré ešte potrebujeme dotiahnuť do, do konca. Pán Zilstra, naozaj sme veľmi pozorne a pracovali sme na tom všetci. Sme chceli, aby tu bolo jasné oddelenie úloh Európskej centrálnej banky. Tá pôvodná, úvodná, základná úloha, nezávislá, dodržiavať alebo mm, dohľad nad dodržovaním menovej stability a potom táto nová úloha, vychádzajúca zo zmluvy, ktorú teraz e, špecifikujeme, to je teda tá dohľadná úloha, takže takéto rozdelenie úloh, e, áno. Pani Swinburne, e, súhlasím s vašim názorom. Ako povedala Sylvie Goulart, že v tomto mechanizme dohľadu musia mať určitú úlohu alebo určité miesto aj krajiny, ktoré nie sú alebo ešte nie sú členom eurozóny, ktoré budú chcieť dobrovoľne sa zúčastniť s právami a povinnosťami, s rešpektovaním samozrejme integrity eh, z jednotného trhu s 28 krajinami pretože to mi veľmi leží na srdci rovnako ako vám. Pani Wortmanko, ďakujem za podporu. Pán Lambert hovoril o vyhodnocovaní bilancí bank, naozaj veľmi dôležitá vec. Európska centrálna banka to chcela urobiť predtým, než príjme svoju úlohu v oblasti dohľadu. Toto je veľmi dôležité. Je dôležité, aby sa to robilo nás veľmi metodicky, veľmi prísne. Ako povedala aj pani Votman Kohl, mal by to robiť nejaký tretí subjekt, nejaká nezávislá strana. A zároveň je ale logické, že ten, kto bude vykonávať zohľad, teda Európska centrálna banka, že musí samozrejme poznať dohlbky bilancie bank to vychádza zo širšieho prístupu, e, bankový dohľad alebo bankový úrad by mal vykonať takú, takéto vyhodnotenie e, vo všetkých 28 krajinách. Pani Wortmanko poukázala na to, že bez hľadu na to, kto to bude robiť, dôležité, aby to bolo robené seriózne a aby sa to robilo naozaj hĺbkovo, a, teda so všetkými, so zohľadním všetkých e, potrebných aspektov. Pán Lambert ďalej hovoril o otázke právomoci alebo tej nejakej moci, kontrolnej moci, ktorú ste požadovali, aby parlament eh, mal takúto kontrolnú možnosť, že chcete, aby tu bolo to skladanie úštov. Zodpovedanie sa, ja sa veľmi teším tej um, eh, medzinárodnej dohode, ktorú ste uzavreli vy, parlament, Európska centrálna banka, nebolo to jednoduché, ale ja chápem tie vaše obavy a teda tú vašu snahu, vy ste demokraticky zvolení a že chcete teda eh, byť súčasťou tohto kontrolného mechanizmu, naozaj právom Samozrejme, že sú určité dôvernosti a dôverné informácie, to je potrebné chápať, ale veľmi sa teším z toho vyváženého kompromisu, ktorý dúfam za chvíľu potvrdíte vo vašom hlasovaní. Takže ešte raz zaopakujem, nezaspím na Vavrinoch, ešte nie je všetko ukončené. Ja sa teším e, z toho, čo sme už urobili, ale úplne spokojný budem až, keď budeme mať skutočnú e, tú bankovú úniu v roku 2014. Teraz musíme e, urobiť tie základy, musia byť veľmi solidné a potom príde ten druhý pilier, to je tá záchrana a na tom budeme teraz pracovať s odhodlaním a s rovnakou kolektívnou vervou. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Thank you very much, Ďakujem, komisár. Ďakujem všetkým rečníkom. Diskusia je týmto ukončená. No a teraz je zasadnutie prerušené do hlasovania, ktoré sa uskutoční o 12.00. Ďakujem pekne.